hlasovania. Najskôr k správe pána Sikierského miera úpravy priamých pladieb na kalendárny rok 2015. Prvým rečníkom je pán Peter Jár. Na jednu minútu, nech sa páči. A žiadam všetkých ostatných kolegov, aby opustili sálu, prosím. Opustite sálu, tak aby ľudia mohli vysvetliť to, ako hlasovali. Pán Jár, nech sa páči, áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám len dve pripomienky, pretože na jednej strane, tak ako sa pekne hovorí, a to bolo len technické, e, technická úprava, to ako sa využije krízová rezerva pre polnospodárov, ktorá sa nebola, e, ne, nevyužila. Hm, to je dobrá správa. No a ja chcem tiež e, upozorniť na druhú vec. My by sme mali zajistiť, aby polnohospodári mohli samostatne ak to bude možné s politickou pomocou, podporou, to mi predchádzať krízovým javom. A na výbore by sme sa s týmto mali ešte zaoberať. Najlepšia pomoc je svoj pomoc a ak by sme to mohli politicky podporiť, tak by to určite bolo vynikajúce. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Daniel Hanan, tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne. No ako je to vždy s týmito rozpočtovými myslami, tak je to predkladané veľmi technickým jazykom a ťažko stratíme prehľad o čiastkách, o ktorých hovoríme. Ľudský mozog nie je vytvorený na to, aby to bilióny a miliardy, to sú e, skutočne astronomické e, sumy. Takže dovolte mi povedať ja e, to, povedať, veľ, príspevok Veľkej Británie bol 9,8 miliardy libier a príspevky boli 19,6 miliarda. Je to dosť na to, aby celá krajina e, celá krajine boli znížené a daňov viac ako 60%. A to sú skutočne obrovské čísla. No a ja vyzývam ľudí, ktorí bojujú proti úsporným opatreniam, aby zdôrazňovali toto. My sme e, na týchto čiastkách vydali viac, ako bol celý úsporný program vlády. Ďakujem pekne, pán Hanán. Ďalším rečníkom je pán Jörn Dorman, tiež na jednu minútu. Ďakujem na dánskej delegácii. Sme nechceli hlasovať za tento. Nejdeme netrefáme úplne do čierneho. Je dôležité mať eh, rezervu proti krízam, ale len polnohospodári platia cenu za medzinárodné spory medzi EÚ, krajín tretieho sveta a Ruska. No a výsledok sú straty pracovných miest, exportných možností dánskych polnohospodárov, priame zníženie priamých eh, platieb je veľmi tvrdý nástroj, pretože tí, ktorí reagovali na krízu a my chceme si vyhradiť možnosť a zamyslieť sa nad inými možnosťami bez toho, aby sme minimalizovali tieto čísla. A preto myslíme, že tieto opatrenia by mali byť uvážnejšie. Ďakujem pekne. Ďalšie rečničko je pani Senra Rodriguez Lidia. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasovala som za E, túto vec, pretože e, toto je vlastne fond pre e, východisko z krízy, pretože si myslím, že je to veľmi dôležitá vec. Budem však veľmi pozorne sledovať to, ako sa tento fond využíva. Myslím si, že keď nastane krízová situácia, nesprávne rozhodnutia, ktoré Európska únia príjma, ako napríklad ruské veto, fondy musia prichádzať z iných časti tieto peniaze sa nemôžu používať na to, aby sa mm, mm, napravovali iné škody. Ďakujem pekne, za sú aj pani Maletič na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Každý rok sa snažíme zistiť, o koľko by sme mali znížiť priame platby a to do rezervy pre polnohospodárstvo. Takže v súlade s týmto odporúčaním ročné platby bude znížené o 1,39 na polnohospodára. Tie podpory, ktoré budú vyššie ako 2000 eur. A to cene výšku viac ako 400 miliónov eur, čo bude uh, vyhradené na rezervu na krízu. No a ja myslím, že by to malo pomôcť polnohospodárom uh, napravil škod, ktoré boli spôsobené z politických dôvodov. No a to malo byť na úrovni celého rozpočtu a nie len polnohospodárskych čísiel. Takže čo sa týka polnohospodárskych katastrof, epidémie a podobne, táto bude veľmi dôležitá. No a Chorvátsko a naši polnohospodári boli vyčlenení z tejto rezervy, pretože ešte stále nevyužívame na 100% podpory. Ďakujem pekne. A ďalšou rečničkou je pani Mariana Petýr, tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne, ja som tiež podporila túto správu. Mierovú pre na rok 2015. Vytvára sa tým fond pre krízu vo výške 4,1 milióna eur na rozpo- rozpočtový rok 2016. A peniaze do z tých priamých platieb na 2000 eur. Takže malí polnohospodári boli vyňatí z tohto opatrenia. Ja som rada a okrem Chorvátska, Rumunska a Bulharska všetci polnohospodári budú mať zniženie o 1,39%, ale dobré je, že chorvátsky polnohospodári budú mať nárok na využitie týchto finančných prostriedkov v oblasti období krízy, čo je logické, pretože vláti nevyužívajú 100% priamých platieb, ktoré uh, skytuje uh, priame platby. No a ja by som chcela vyzvať komisiu, aby poskytla uh, ponuku na nápravu, nápravu uh, pre chorvátskych polnohospodárov, ktorí najviac trpia uh, najviac trpia sankciami proti Rusku. Ďakujem pekne. A posledným rečníkom je pán Flanagan na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ja som podporil E, tú správu, pretože myslím, že musíme pomôcť polnohospodárom, ktorí sú v kríze. Bohužiaľ, v tejto fáze v Írsku spoločná polnohospodárska politika e, sa stala inštitucionálnym výtvorom, e, ktorá dostala mnohých malých polnohospodárov do krízy. No a financovanie, ktoré dostáva Írsko a mnohé ďalšie krajiny, vytvorilo nerovné podmienky, keď tí najbohatší polnohospodári získajú tie najvyššie platby, a najmenší polnohospodár získajú tie najnižšie platby a vytvára sa tú situáciu, e, kedy malých e, polnohospodárov ničíme. Je to situácia, keď len polnohospodári s veľkými platbami dostanú úvery na nákup tých pozemkov malých polnohospodárov. Takže spoločná polnohospodárska politika nerieši krízu, ale u nás krízu vytvára. A komisár, aj keď je členom EPP v Írsku, ho bohatí polnohospodári označujú za komunistu. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k hlasovaniu o správe pani Marie Noichl, stratégia jeho prerovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Prvou rečníčkou je pani Michaela Šojdrova. Jedna minúta. Ďakujem, pani, e, ja považujem... pani podpredsednička. Považujem za veľkú chybu, že sa nepodarilo schváliť komplexný pozmeňovací návrh EPP, pretože tento sa zaoberal skutočným jadrom problémov rovnosti medzi mužmi a ženami a ponúkal skutočné opatrenia, ako pomôcť ženám v uplatnení v profesii, v rodinnom živote, ako sklobiť profesionálny a rodinný život a nevyhýbal sa ani násiliu páchanému na ženách. Podľa mňa bol priateľný aj pre ostatné politické skupiny. Som presvedčená, že Európska ľudová strana sa k tomuto problému bude vracať a že toto je náš pozičný dokument. Bohužiaľ, nemohla som na záver podporiť záverečnú správu pani Nojcho, pretože neboli schválené pozmenujúce návrhy, ktoré z tejto správy vypúšťali negatívne časti, ktoré presahujú právomoci Európskeho parlamentu a Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Markus Píper, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Katalóg požiadavok nebol predmetom môjho súhlasu, hoci som za rovnosť mužov a žien, som za to, aby sa kvóty pre zamestnanosť žien zvýšili, som za modely pružného pracovného času, som za boj proti násiliu páchanom na žena. No ale mnohé z toho, čo má čo spoločné s rovnosťou žien, riešia jednotlivé členské krajiny. To sa mieša do ochrany matiek, to nie je v poriadku. Ja si myslím, že takto zasahujeme do ústav jednotlivých členských krajín. Čiže áno, rovnosť mužov žien, ale nie pokiaľ ide o túto správu. Ďalšou rečničkou je pani Dubravka Šujica, jedna minúta. podporovanie rovnosti mužov a žien bolo v centre pozornosti EPP. Som veľmi rada, že v Európskom parlamente môžem podporovať tieto práva. Je mi veľmi ľúto, že z ľavej strany snemovne sa uvádza niečo, čo nepatrí do tohto uznesenia alternatívne uznesenie by malo byť prijaté na všetkých úrovniach, čiže na miestnej, regionálnej a národnej. Má, má sa to týkať aj mnohých oblastí. My sme rozhodnutí bojovať proti násiliu páchanom na ženách, ale myslím si, že členské krajiny majú zohrávať kľúčovú rolu, pretože Európska únia by sa nemala zapájať do týchto oblastí Členské krajiny musia myslieť konkrétne napríklad e, v zákone o právach a podobne. Ja si myslím, že to súvisí všetko so subsidiaritou. Ďalším rečníkom je Pán Jar, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že v tejto snemovni je veľká väčšina, ktorá je za rovnosť mužov a žien. A všetci si uvedomujeme, že v Európskej únii máme pred sebou ešte veľmi veľa práce. Po druhé, musím konštatovať, že tento cieľ dokážeme dosiahnuť iba spolu, čiže e, spolu my, členské krajiny, preto je mimoriadne dôležité vysortírovať zodpovednosti a povedať EU má hovoriť o tom, rozhodovať o tom, kde je zodpovedná. Európska únia sa nemá miešať do veci, kde sú kompetentné členské krajiny. No a to bol práve ten veľký deficit správy kolegyne Neuchl, preto som nesúhlasila prihlásil. No a dnes sme prepásli veľkú šancu. Snemovňa mohla mať správu, ktorá by získala väčšinu a nezískala, čo veľmi ľutujem. Ďakujem pekne. Pán Daniel Henen, jedna minúta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pozrite sa na e, všetky tie základné otázky, e, aké sú práva na potraty, zamestnanosť a tak ďalej. No ale ja si myslím, nie je to nič, čo by sa nedalo vyriešiť na národnej úrovni. Ja si e, myslím, že toto všetko nemá nič spoločné s Bruselom. Ak hlasujete proti tejto správe, to neznamená, že e, nie ste za to, aby sa bojovalo proti násiliu pachanom na ženách. Takže E, teda e, v podstate je to o tom, ako sa rozhoduje o takýchto citlivých otázkach. Ja si myslím, že to sú národné postupy. Je to pre nás dôležité. Chceme, aby sa pri, príjmalo rozhodnutie, rozhodnutie na strane tých, ktorí sú zodpovední rozhodovať. Ďakujem. Ďalšou rečníčkou na jednu minútu pani Hegelsmenová. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som podporila správu o rovnosti mužov a žien v období po roku 2015. Ja totiž verím, ak zapojíme ženy do rozhodovacieho, do rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach, bude to mať veľmi dôležitú úlohu v e, politike. Väčšina poslancov v národných parlamentoch sú muži. Totiž od politických strán závisí zastupovanie žien. Tí totiž určujú kandidátku a preto vyzývam Európsky parlament, aby sa obrátili na národné parlamenty, aby získavali také vedomosti a zručnosti, aby sa objavovali na kandidátskych listinách. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Hlasoval som za túto správu o stratégie rovnosti medzi ženami a mužmi, pretože si myslíme, že to je pozitívny krok. Ale chcem upozorniť, dámy a páni, že v mojej krajine sme veľmi vzdialení od týchto cieľov rovnosti a chcem tiež upozorniť na to, že táto politika úsporných opatrení, ktorú presadzuje Trojka, prispela k prehlbeniu rozdielov medzi mužmi a ženami. A poviem to veľmi jasne, v Španielsku táto prekernosť má ženskú tvár. E, tieto biedne platy majú ženskú tvár. Starostlivosť o starších ľudí a o deti má ženskú tvár. Dámy a páni, hlavným nepriateľom rovnosti v Európe a v Španielsku nie len mačizmus, ale aj potieranie pracovní, pra, práv zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Marek Jurek. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, Európsky parlament prednedávno prijal dokument ktorý rozhoduje o najprirodzenejších právach človeka, a to je právo žiť. To nie je iba morálna vec, je to niečo, čo podrýva dôveryhodnosť tohto gremia, pokiaľ ide o ľudské práva. Je to cesta, ktorá vedie do záhuby, ak sa nepreberieme, ak sa nespoja ľudia dobrej vôle vo všetkých európskych národoch, v budúcnosti bude mať problém náš kontinent, naša civilizácia. Je to vlastne rozhodovanie medzi životom a smrťou, čo sme dnes urobili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Mariana Petýr, tiež na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Mňa znepokojuje, že tento parlament míňa peniaze daňových poplatníkov e, na e, vypracúva dokumenty poďkovať s želaniami ľudí, ktorí nás volili. E, ja vidím, že poslanci Lieskehu, keď sú prijaté pozmeňujúce návrhy, ktoré potlačajú právo na život pre každú ľudskú bytosť ja, mňa znepokojuje, keď vidím, že dialog o základných ľudských hodnotách nie je možný v eh, tejto miestnosti. A správa rozdiel rozdelila poslancov, je to proti hodnotám, ktorým verím ja. A preto som hlasovala proti. Ja som tiež hlasovala proti správe, a pretože mnohé sa odsekov idú proti princípu subsidiarity EU. Ďalšie mnohé odseky nesúvisia samotným textom správy. Mnohé poukazujú na otvorenú diskrimináciu proti mužom a 17% obsahuje vážne obmedzenia slobody prejavu a médií. A 7 odsekov uvádzajú momenty, ktoré sú vedecky eh, nepodložené. Ďakujem pekne. Ďalším, ďalším, ďalšou rečničkou je pani Marian Harky na jednu minútu. Ďakujem pekne, predsednička. Ja som sa zdržala v záverečnom hlasovaní o tejto správe. Táto správa obsahuje mnohé dobré body, ako napríklad návrh na riešenie eh, potrieb žien za postihnutím nulovú toleranciu proti dvo eh, podmienenom násiliu. Rok 2016 by mal byť vyhlásený na rok boja proti násiliu páchanom na muža a žien. Ja vyzývam členské štáty, aby bojovali proti neistej práci a aby bojovali proti feminizácii chudoby, eh, ktorá je spôsobená neštandardnými e, formami práce. Avšak e, nepodporujem úvodné ustanovenie S, ktoré hovorí, že prístup k reproduktívnym právam nemôže byť nikdy obmedzený. Všetky členské štáty majú isté obmedzenia a toto je otázka pre EÚ, teda otázka pre členské štáty a nie EÚ. No a ja som nemohla podporiť pozmeňujúci návrh o rozdelenom vzdelávaní pre chlapcov a dievčatá, no a ďalšie, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Sean Kelly, tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne, predsednička. Ako mnohí z mojich kolegov, ktorí sa práve vyjadrili, ja som tiež za rovnaké práva pre mužov a ženy, ale som mnohé odporúčania, ktoré sú obsahom tejto správy, alebo nebol som mm, schopný podporiť niektoré strany, ktoré išli či príliš ďaleko. Ja som hlasoval za alternatívne uznesenie EPP. V tejto správe boli niektoré veľmi dobré návrhy, dotýka násilia na ženách a rovnakej od, veľkého odmeňovania no, a my musíme urobiť oveľa viac na boj proti násiliu na ženách. Musíme vzdelávať mladých mužov a chlapcov, že nikdy nie je správne e, násilne sa správať k ženám alebo dievčatám. Ak sa nám to podarí, tak to bude vynikajúci prvý krok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, dostal slovo pani Simona jednu minútu. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som hlasoval takže vyzýva komisiu, aby zavedli povinný systém kvóta. Na pracoviskách ja som bola zvolená bez kvót, bola som zvolená z kvóta na kandidátku aj verejnosť, a tak preto pre mňa je to podľa mňa úražka pre všetky ženy. V celej Veľkej Británii žijeme v demokratickej spoločnosti, kde ženy majú dosahovať cieľe, ktoré si stanovia a my nemôžeme my musíme odstraňovať prekážky. Nemôžeme e, ženy, žena sa správať ako k ďalšiemu číslu v štatistikách a nemôžeme e, nútiť podniky a parlamenty, aby zavádzali povinné kvóty. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Bill Etheridge na jednu minútu. Ďakujem pekne. Uh, Schválili sme správu s dopadmi na sexuálnu výchovu, tradičné hodnoty, eh, dve kvóty. Toto nie je eh, zodpovedné štátu ani superštátu. Eh, toto je ďalšia hamba pre EU. Ja som hrdý, že som hlasoval proti, keď v Veľkej Británii sa uskutoční referendum, tak ja chcem všetkým povedať, že toto je sociálne inžinierstvo a úražka tradičných hodnôt v obrovskom rozsahu. Takže keď sa uskutoční referendum, tak hlasujte za to, a, za slobodu a za odchod z EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán David Kobur na jednu minútu. Vážená pani predsednička, keď Veľká Británia vstúpila do Európskej únie na spoločný trh, ak to bolo vtedy známe, a tak nám bolo povedané, že to bolo, je obchodná dohoda. Briti boli zavádzaní a vďaka UKIP, prečo sme, pretože sme prinútili Stolbišima, aby urobil referendum, tak sa nám to podarí čoskoro napraviť túto chybu. Nemôžeme nútiť ľudí k interrupciám, sexuálnej výchove, cestovná pre LGBTI, či už s nimi súhlasíte alebo nie, alebo vytvárať univerzitné katedry v, pre genderové štúdie a feministické záležitosti. Ja toto je homosexuál, ktorý bojuje za homosexuálnu rovnosť, ale tieto otázky musia byť rozhodnuté v v britskom parlamente, nedávno zvolenom škótskom parlamente a preto ja chcem zastaviť túto nezmyselnú politickú korektnosť. Ďakujem pekne, musíte ukončiť. No toto je nezmysel, ktorý ukazuje, ako... No mali ste minútu, pán Coburn. Ďalším rečníkom je pani Eria Spiraky na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala proti, pretože si myslím, že tu ide o národné kompetencie. Táto správa však môže byť dobrým prvým krokom na to, aby sme podnikli niečo proti nerovnosti mužov a žien v reálnom hospodárstve iba 5%, ako sme všetci čítali, sú riaditeľmi podnikov ženy. No tak to vlastne vyzerá v celom svetovom hospodárstve. Takže je iba veľmi málo žien, e, ktoré zakladajú podniky. Predsa to nemôže byť, pretože ženy nepracujú, alebo že nie sú dostatočne dobré vo vytváraní alebo v predkladaní nových myšlienok. Niečo sa nedá upraviť kvótami. Potrebujeme nové stimuly, ktoré povedú ženy k tomu, že jednoducho bude tá senzibilita žien prítomná v hospodárstve. Pán Flemingen, jedna minúta. Flanagan, jedna minúta. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala za túto správu. V Írsku je taká situácia, v ktorej tisícky žien je donútených E, podniknúť, e, teda pod, podrobiť sa potratu. Ja som hlasoval tiež e, manželstiev gejov, ale nešťastné ženy, ktoré prichádzajú Eh, do úvahy ako obete potratov. Jedna časť eh, správy, ktorú považujem za troška zvláštnu, je tá časť, že keď si myslíte, že pracovať pre vlastné deti doma nie je prácou, nepovažuje to za prácu. Ja si myslím, že to by sme mali tiež považovať za prácu, čiže túto prácu e, doma pri výchove detí, aspoň moja matka, keď ma vychovávala, pracovala. No takže to je Yuki Paguen na jednej vlne a pán Wolf nebol na zozname. Ďakujem pekne. Ja si myslím, veľa sa neobjavilo na zozname. Nie, nie, to nie je to, koho vyberám. No, ale dobre, ja som chcel len upozorniť na tú skutočnosť. Pani predsedajúca, dámy a páni, je to iniciatívna práca Neuchl. Táto iniciatívna správa je možnosť pre poslanca rozhodnúca sa v prospech toho vyzerali dobré. A zase komisia mm, e, rozhoduje nie je to o rovnosti mužov a žien, je to šanca pre ľudí v Európskej komisie, aby kontrolovali národné štáty Európy a preto som bol proti tomuto návrhu. Ja podporujem rovnosť mužov a žien, žien podporujem práva žien, ale si myslím, že by to mal kontrolovať britský parlament. My budeme mať na budúci rok referendum a ľudia Spodného kráľovstva budú mať možnosť vyjadriť sa, či Európska únia má kontrolovať ich životy alebo má kontrolovať k životy Európsky parlament. Ja sa nazdávam, že by to malo robiť Európsky parlament. Ďakujem pekne. A teraz ešte jedno vyhlásenie z mojej strany. Keď si myslíte, že v referende to bude takto, nebude, nebudete sa môcť ujať slova, to bude vám možno ľúto. A teraz sa dostávame k ďalšej správe. Je to správa Alesia Moskva o e, právach duševného vlastníctva v tretich krajinách. Pán Hene, na jednu minútu, ak je ešte stále tu. Nie je tu, takže je tu pani Ivana Maletič. Vážená pani predsedajúca, ja som hlasovala za túto správu o právach duševného vlastníca v tretích krajinách. Musíme konať Musíme konať práve preto, aby sme eliminovali škody, ktoré vznikaj, vznikajú z porušovania práv duševného vlastníctva. Tieto porušovania práv nie sú iba hospodárskou stratou, ale predstavujú riziko pre zdravie obyvateľov Ide o mnohé výrobky v tejto súvislosti a preto musíme pracovať na tejto stratégii, aby sme zlepšili systém práv duševného vlastníctva, aby sme pomohli tretím krajinám, aby mali efektívnejší systém vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Preto som hlasovala za túto správu. Ďalším rečníkom je Pardon. No tak boli tu nejaké e, chyby. Slovo má opäť pán Wolf. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V tejto snemovni zajtra sa bude rokovať o TTIP. Máme o tom rozhodnutý Európsky parlament, ako to bude o dohode medzi EÚ a Spojenými štátmi. Bude tu negatívny, od, e, do, negatívny e, dopad. Tento osobitný návrh ide v tomto smere. Komisia má mať kompetencie, aby rozhodovali o práve duševného vlastníctva v, v mene firiem. Čo si myslíte, kto bude mať osoch z takejto dohody? Malé inteligentné spoločnosti v Manchestri s vynikajúcimi eh, myšlienkami alebo nadnárodné spoločnosti? Kto bude mať osoch z tohto návrhu? Ja si myslím, že vy už poznáte odpoveď a to je ďalší dôvod, prečo by sme mali opustiť Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ešte vysvetlíme. Vaša skupina nominovala pana Efriča, nie pana pana Wolfa, takže to nebola chyba služieb, ale skupiny. Ďalšia správa je správa Pavela Slobodu o akčnom pláne o právach duševného vlastníctva. Vážená pani predsednička, hlasovala som proti tomuto akčnému plánu EÚ, ktorý reformuje právo na intelektuálne vlastníctvo. Táto správa prefiguruje právo zo smernice Infosok a vyzývam e, výbor pre právne záležitosti, aby poukázal na to, že tieto úpravy boli neboli prijaté Digitálny svet sa veľmi zle prispôsobuje európskemu legislatívnemu procesu. Táto reforma je súčasťou harmonizácie, proti ktorej bojujeme. A e, vlastne ukazuje sa, že tieto libertínske ciele sú zastarané už v okamihu vstupu do platnosti. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na zozname je pán Momčil Nekov. Ten sa však nenachádza v našej miestnosti, rovnako ako ani pán Hanán. A slovo dostáva teda pani Ivana Maletič. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Smernica z roku 2004 o užívaní práv duševného vlastníctva bola dôležitým krokom na harmonizovanie národnej legislatívy na zaistenie zjednotenej ochrany práv duševného vlastníctva, na boj proti fašovaniu, ochranu patentov a autorských práv na jednotnom trhu. Vzhľadom na vysoký počet porušení vlastníckých práv na úrovni EÚ a Škótsko, ktoré spôsobujú vzhľadom na význam nových technológií, na zvýšenie schopnosti EÚ. Ja som túto správu podporila a som podporu tiež snahám EÚ EU a Európskej komisie na dodržiavanie prísne na dodržiavanie práv vlastníctva, prostredníctvom akčného plánu a aplikovanie pravidel na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je pán Sean Kelly na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasoval našu skupinou za tento návrh, nebolo to kontroverzné, bolo to jednoduché, ale veľmi dôležitá je to správa aj napriek tomu. A, to akčný plán. No a ja som sa v ostatných rokoch a, a posúval som ako e, spravodajca pre ochranu údajov, tak neustále e, som sa stretával e, s dodavateľstvami, malými strednými podnikmi, ktoré mali uh, starosť o dodržiavanie svojich autorských práv, práv duševného vlastníctva. A mne sa páči ten dôraz v tejto správe o verejnej podpore a eh, tvorenie kampane, o, o dôsledkoch, eh, ako povedal pani Maletieča, stojí to milióny eur ročne, ale tiež na podporu kreativity a rovnako vítam zriadenie expertnej skupiny na monitorovanie a porušovania práv vlastníctva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. No a to bol posledný rečník vysvetovania hlasovania a teraz je zasadnutie do 15.00 prerušené.